od 9. do 1. a od 3. do 5. Program je zverejnený mm, v písomnej forme na internete. E, vyhlasujem toto zasadnutie za ukončené.